Milí kolegovia, ehm, chceme začať. E, začíname o minútu. Uh, e, úvodom ja by som chcel e, niekoľkými slovami sa viedriť k zemetraseniu v Japonsku. Poprosím vás, aby ste sa posadili. Chcem zložiť oświadczenie v związku s trzęsieniem ziemi. Chcel by som urobiť vyhlásenie e, v súvislosti s e, zemetrasením a tsunami e, v Japonsku v súvislosti s tragickými udalostiami a v mene celého Európskeho parlamentu by som chcel vyjadriť sústrať, sústrasť rodinám obete a celému japonskému národu. E, prežívame obrovskú e, ľudskú tragédiu, robíme to spolu s vami. Je to najväčšia tragédia, ktorá dopadla na krajinu od druhej svetovej vojny, spôsobila e, tisícky obetí a spôsobila obrovské hmotné škody uznávame e, e, neustalú snahu e, japonských záchrancov služeb ochrany životného prostredia a bežných občanov, ktorí dôstojne a pokojne sa snažia obnoviť normálny stav v krajine. Počas týchto ťažkých dní ubezpečíme vás, že občania Európskej únie stoja pri vás. Poprosím vás teraz, dámy a pani, aby ste sa postavili, aby sme minutou ticha si pripomenuli eh, obete tejto neuveriteľnej tra- tragédie. Ďakujem Ďakujem veľmi pekne. Otvieram posiedzenie konferencie. A teraz otváram konferenciu predsedov, e, ktorá je zároveň otvorená všetkým poslancom. Vítam tu aj pána Van Rumpa, predsedu rady, a pána Baroso, predsedu komisie, ako aj pána Ševčoviča, podpredsedu komisie. Chcel by som teraz udeliť slovo pánovi pán Rompuju, ktorý by mal e, približiť výsledky zasadnutia rady e, venované udalostiam v Líbii a aj e, v oblasti východného susedstva. Stretnutie sa konalo v piatok 11. marca tohto roku. Prečítam oficiálny bod programu rokovania Európskej rady. Preto som to tak predčítal. Takže nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, ctení poslanci, dovolte, aby som v prvom eh, rade sa pridal k slovám eh, uznania eh, japonského ľudu. V tomto ťažkom období zomreli tisícky ľudí a zemetrasenie bolo tak silné, že sa posunula zemská os ďalej tsunami havária na jadrovej lekárne Každá udalosť by bola eh, tragédiou spolu, tvoria katastrofu. Európska únie stojí pri eh, japonskom ľudí počas eh, ťažkých nasledujúcich dní a týždni a ponúkli sme Japonsku akúkoľvek pomoc. Pán predseda Barosa a ja sme odovzdali toto poslanie ministerskom predsedovi Kanovi a včera Japonsko aj požiadala o našu pomoc. V súčasnosti asi 20 členských štátov ponúkli svojich pracovníkov alebo materiál e, pre Európsky mechanizmus civilnej ochrany. Okrem iného e, sú tam plné nemocnice e, zariadené na čistenie vody, odborné skúsenosti v oblasti vyhľadovania a záchrany. Sme pripravení poskytnúť pomoc v prípade, že sa situácia na jadrových elektrárniach sa ďalej zhorší. Dokonca aj keď to nestačí, urobíme všetko, čo je možné, aby sme pomohli ľuďom v núdzi. Môžem vás informovať, že na Európskej rade budeme mať diskusiu 24. a 25. Eh, marca ohľadom tejto eh, katastrofy v Japonsku aj o dôsledkoch pre celý svet a úniu. Jedno hľadisko je jadrová bezpečnosť. Včera eh, z iniciatívy komisie sa konala stret, stretnutie predstaviteľov priemyslu a regulačných orgánov a dohodli sa, že je tu širšia podpora pre organizáciu zaťaž, zaťažkovacích skúšiek na jadrových elektrárniach. Ministri energetiky sa stretnú v pondelok a budú diskutovať o dôsledkoch pre sektor energetiky, pre trh a budú hovoriť o možnej reakcii. Dovolte, aby som spomenul eh, eh, hlavnú tému nášho zasadnutia minulý piatok Poprvé išlo o mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Samotné zasadnutie hovorilo o tom, aký význam eh, prikladáme udalostom eh, na juhu od nás. Európsky vedúci predstaviteľa sú spokojní s demokratickou vlnou v tomto regióne. Zároveň sme mimoriadne znepokojení v súvislosti s udalostami v Líbii Zvolal som mimoriadne zasadnutie Európskej rady, aby sme sa dohodli na spoločnej reakcii. V prvom rade revolúcie e, na juh od nás sú mimoriadne dynamické. Vidíme e, povstanie, nepokoje a utrpenie. Vidíme dobre a, zl, e, a, dobre a zlé veci. Sú tu určité prejavy pokroku, ale aj neúspechy asi e, e, e, niekoľko slov ešte poviem o udalostiach v Líbii. Najnovšie udalosti v Bahrajne tiež nás veľmi znepokojujú. Napriek tomu vidíme pokrok v Tunísku a Egypte, kde e, došlo k definitívnym zmenám. E, Európska únia ponúkla Tunísku pomoc pri organizácii volieb 24.7 nabadáme egyptské úrady, aby e, zabezpečili skutočne demokratickú transformáciu. Zmeny sa začali aj v Maroku. Vítame to a e, taktiež e, vítame aj zmeny v ďalších arabských krajinách. Od začiatku sme vedeli, že tento proces bude zdlhavý a že jeho výsledok nebude istý, možno že aj sporný a nebude rovnaký vo všetkých krajinách nikdy nešlo o e, e, jednotný výstup smerom k slobode a preto e, je dôležité, aby sme kontinuálne a realisticky hodnotili situáciu v teréne a zároveň, aby sme to vnímali aj pozitívne z dlhodobej perspektívy. Výsledky udalostí na juhu od nás majú strategický význam pre Európu a to e, jasne uviedla Európska rada. Preto naša únie podporí všetky kroky smerom k e, demokratickej transformácii a ekonomickým reformám, ktoré budú prospešné pre obyvateľov. Potrebujeme nové partnerstvo pre demokraciu a spoločný blahobyt tento e, bod bude na e, programe e, našich zasadnutí a zasadnutí Európskej rady na budúci týždeň. A teraz situácia v Líbii, o čom sme hovorili minulý piatok. Jasne sme povedali libijským úradom, že použitie nasilia a sily voči obyvateľom musí skončiť a zodpovedne budú zdieľať následky. Európska rada víta dočasnú národnú radu, ktorá má svoj sídlo v Bengazi. Čoskoro sa s nimi stretnem. Dočasná rada podľa nášho e, názoru je e, dôležitým e, protiažkom pre nás a ešte predtým váš parlament dospel k rovnakému záveru a navoda nás, aby sme išli týmto smerom, aby sme izolovali súčasný režim E, e, e, boli schválené 28. februára balíčky sankcií dva dní po príslušnej rezolúcii Bezpečnostnej rady, ale nad ramec sankcií OSN, ktoré zahrňajú embargo na zbranie zákaz vydania víz a zmrazenia aktív. Druhý balíček bol schválený 10. Eh, marca, deň pred Európskou radou. Zmrazenie eh, aktív zahrnulo aj najdôležitejšie finančné inštitúcie krajiny ako Ústredná banka Líbie a investičný úrad. A v piatok sme hovorili aj o humanitárnej kríze, ktorá eh, sa vyvia v Libii a aj v vodách blíz Libie. Viac ako 4 milióna ľudí opustilo krajinu e, zo strachu. Európska rada vyhlasila, že bezpečnosť obyvateľov musí byť zabezpečená všetkými dostupnými prostriedkami s tým, aby sa chránilo obyvateľstvo, členské štáty sú pripravené e, e, preskúmať, e, a tu citujem, všetky potrebné možnosti za predpokladu, že sa splnia tri podmienky. Prekozateľná potreba, jasný právny základ a podpor v príslušnom regióne. Medzinárodné spoločenstvo, Africká únia, Arabská liga, Európska únia, Spojené štáty, Čína a Rusko sa zatiaľ nedohodli o tom, ako by bolo najlepšie odstraniť Kadáfiho Pokračujeme v rokovaniach, aby sme e, získali medzinárodnú podporu, aby sme zastavili súčasné vedenie v Líbii. V tejto humanitárnej kríze je ešte opačná strana mince. Členské štáty e, čelia migračným e, prúdom a tiež potrebujú konkrétny prejav solidarity a preto vyzývam, vyzývame všetky členské štáty, aby podkytli ďalšie ľudské a technické zdroje našej agentúry Frontex, ktorá už E, e, realizujú príslušnú operáciu. Žiadame komisiu, aby dala k dispozícii dodatočné zdroje. Ide o ochranu šengenskej oblasti, ide o spoločné európske zriadenie. A záverom by som chcel povedať jednu všeobecnú poznámku. Povstanie v Tunísku, Egypte a Líbii nemajú nič spoločné s fundamentalizmom. A E, želanie e, protestujúcich sú, poznám, sú známe nám všetkým. Ide o pracovné miesta, právo vyjadrovať sa, e, nie je tam žiadny extrémizmus, nie je žiadny stred civilizácií, je to epizóda v boji za slobodu a spravodlivosť. A toto je dôležité aj vzhľadom na verejnú mienku našich krajín. Ctení poslanci, ako všetci viete, zasadnutie Európskej rady, e, e, e, nasledovalo okamžite po zasadnutí, potom nasledovalo zasadnutie vedúcich predstaviteľov eurozóny. Dohodli sme sa o pakte pre euro a o princípoch ďalších dôležitých prvkov hospodárskeho balíčka, ktorý sa schváli na Európskej rade na budúci týždeň a ten by mal nám umožniť dosiahnuť obrad. Najprv pakt pre euro. Tento pakt posilne ekonomický pilier menovej únie, bude sa sústredovať predovšetkým na oblasti, ktoré spadajú pod národnú kompetenciu. Ide o doplňujúce snahy na dramec eh, vecných opatrení, ktoré sme už dohodli na úrovni únie v šest balíčku a v pracovnej skupine bude sa sústredovať na kľúčové oblasti, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť a vyhli sa e, nerovnováhám. Vedúci predstaviteľe eurozóny súhlasia s tým, že musíme byť konvergentnejšie a konkurencieschopnejšie Žijeme e, v globálnej ekonomike a strata konkurencieschopnosti bola jednou z hybných síl e, zadlženosti. Vnútorná a vonkajšia konkurencieschopnosť je nevyhnutná, aby sme pomohli Unii zabezpečiť rýchlejší Eh, hospodársky rast trvalo udržateľný v strednodobom a dlhodobom eh, horizonte, aby sme eh, zachovali horizont, sociálny model a pracovné miesta. Vychádzame z realistického návrhu paktu pre eura a veľmi úzko som spolupracoval s predsedom Európskej komisie. Ciele zahrňajú pevný finančný systém, E, e, reálny rast a tu identifikujeme indikátory a možné zásadné opatrenia. Okrem toho je tu záväzok zabezpečiť štrukturálne diskusie v oblasti daňovej politiky, predovšetkým, aby sme zabezpečili výmenu osvedčených postupov, aby sme sa vyhli škodlivým postupom, aby sme e, bojovali proti podvodom a vyhýbanie sa plateniu dane. Ciele sú známe, ale zmenila sa politická podpora vedúci predstaviteľa e, e, vlád ohlásili opatrenia, ktoré e, budú realizovať vo svojich štátoch. To znamená, že popri trhovomu tlaku a existujúcim inštitucionálnym tlakom bude tu tlak zo strany ostatných štátov. To znamená, že tento pakt bude mať politicky záväznú sílu. Koncom marca na našom stretnutí e, kolegovia už oznámia svoje prvé prísluby v rámci tohto paktu na nasledujúcich 6 mesiacov. Pri príprave e, e, paktu išlo mi o to, aby bol v súlade s existujúcimi mechanizmami hospodárskeho riadenia v Európe, aby ich posilnil, bude v súlade bude nadväzovať na existujúce nástroje EU 2020, Európsky semester, integrované usmernenie Pakt stability a rastu, a sieť makroekonomického dohľadu. Nové záväzky sa e, zapracujú do národných reformných e, e, programov a budú predmetom pravidelného dohľadu. Bude tu veľmi dôležitá úloha komisie pri monitoringu E e a implementácii záväzkov. Európsky parlament bude zohrávať svoju úlohu v súlade so svojimi kompetenciami a zahrnieme do toho aj sociálnych partnerov v rámci e, tripartívnych mechanizmov. Spoločné ciele sú stanovené, ale zúčastnené členské štáty ich budú dosahovať svojimi vlastnými prostriedkami a politikou s prihľadnutím na svoju špecifiku členské štáty mimo eurozóny sú vyzvaní, aby na dobrovoľnom základe sa zúčastnili eh, tejto aktivity a budúci týždeň oznámia, či sa zúčastnia. Dúfam, že áno. A to znamená, že Europakt sa stane tým, čo to má byť. Je to, bude paktom Euro+. Plus. Okrem toho sú tu aj ďalšie dôležité prvky eh, širšieho hospodárskeho balíčka. Partneri sa dohodli na troch eh, charakteristikách dočasného a trvalého mechanizmu stability. Najprv, pokiaľ ide o objem, zabezpečíme, aby mali sme k dispozícii 450 eh, eh, miliard pre eh, mm, facilitu a 500 pre stály mechanizmus. Okrem toho bude tu schopnosť zasahovať na primárnom trhu za určitých podmienok. A po tretie, pokiaľ ide o cenový mechanizmus, E, facility e, budeme e, môcť zohľadňovať udržateľnosť zadlženosti, budeme zabezpečovať súlad s mechanizmami MMF a pokiaľ ide o Grécko, dohodli sme sa, že predlžíme dobu splatnosti a znižíme sadzbu o 100 bazických bodov. To isto robíme pre Írsko. Vedúci predstaviteľa štátov vlád taktiež vítame ambiciozne e, záväzky portugalskej vlády, ide o dôležité opatrenia, ktoré zároveň posilňujú aj dôveru v eurozónu. Po zasadnutí Európskej rady e, rada sa dohodla na šiestich legislatívnych návrhoch v oblasti hospodárskeho riadenia a to musí schváliť aj váš parlament. Okrem toho sa dohodlo, že v súvislosti s, e, s stabilit, pánskom stability a rastu Rada bude e, zvyčajne e, zohľadňovať e, odporúčania komisie. V opačnom prípade bude musieť písomnej formou vysvetliť svoje stanovisko. Inak povedané, buď musí to e, splniť alebo vysvetliť. Čiže je to krok smerom, ktoré, ktorý podporujete. A teraz ďalšia záležitosť, ktorá je veľmi e, e, blízka vám. Dohodli sme sa na tom, že e, e, budeme skúmať zavedenie e, E, e, danie z finančných transakcií nielen nie na úrovni Európskej únie, ale aj v oblasti eurozóny. Ctení poslanci, vážny pán predseda, nazdávam sa, že sa dosahol skutočný e, pokrok pri boji s verejnou zadlženosti. Dúfame, že na budúci týždeň na Európskej rade ukončíme túto prácu. Stretneme sa s vašimi šiestimi spravodajcami v tejto súvislosti zajtra a myslím si, že príspevok parlamentu bude životne dôležitý a teším sa aj na vaše e, e, názory v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem, e, panie przewodniczący. Teraz poprosím o zabranie Ďakujem, pán predseda. Dávam opäť slovo ďalej, a to predsedovi komisie Barosovi. Ďakujem pekne, pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej rady, ctení europoslanci. Všetci sme šokovaní tragickými udalosťami v Japonsku a s obdivom vnímame úsilia záchranných prác. Včera sme dostali požiadavku na humanitárnu pomoc z japonských e, ustanovizní a poskytneme ďalšiu, konkrétnejšiu pomoc, ktorá sa týka situácie v jadrovej elektrárni. Ľudia Japonska vedia, že môžu rátať s európskou solidaritou a podporou v tomto ťažkom, žalostnom období. Všetky preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú bezpečnosti našich občanov v Európe, sa e, konajú. Hodnotíme stav pripravenosti Európskej únie e, reagovať na podobnú situáciu. Steny europoslanci, ako sme hovorili v tejto snemovni, e, konala sa mimoriadná schôdza v piatok šéfov vlád a štátov eurozóny. Ako viete, hlavnou myšlienkou tohto E, zasadnutia bola situácia v Líbii a hovorili sme o dôležitých veciach. Nebudem opakovať to, čo odznelo, ale sústredím sa na príspevok zo strany komisie, ktoré sa týkajú stratégií našich južných susedov. Čo sa týka vysokej predstaviteľky, príspevok komisie sa týka oznámenia o tom, ako budeme pomáhať krajinám na juhu stredozemia v ich prechode k demokracii. Snažíme sa o to, aby sa podielali na demokracii a aby zdieľali e, prosperitu. Sú tu však isté podmienky. Tie krajiny, ktoré splnia podmienky politických a hospodárskych reforiem budú môcť rátať s podporou Európy. Tento návrh privítali šefovia vlád a štátov, ale vieme, že je pred nami ešte veľa práce, aby sme vybudovali také partnerstvo, aké navrhujeme. Čo sa týka vysťahovalectva, ktoré je zdrojom obav mnohých členských štátov EÚ, komisia vydala oznámenie o migrácii a tokoch utečencov, ktoré sa prediskutuje na júnovej Európskej rade. A teraz budem sa venovať stretnutiu eurozóny. Už dlhý čas boli komisári tí, ktorí žiadali o politickú koordináciu a silnú hospodárskú správu vecí verejných v eurozóne. Teraz boli tieto naše požiadavky e, prijaté a chcem zdôrazniť, že návrh na tento Europakt zahrňa pôvodné myšlienky, ktoré istý čas kolovali e, medzi, medzi ľuďmi a odpovedajú na otázky, na ktoré bolo treba už dlhšie odpovedať. Kľúčové zásady e, sa vytýčili a týždeň po tomto stretnutí môžem veľmi rád oznámiť, že všetky tieto zásadné zásady sa zapracovali do tohto dokumentu a odsúhlasili sa šéfmi štátov a vlád v piatok. Pakt pre euro e, sa dá veľmi dobre zosúľadiť s ostatnými celoeurópskymi nástrojmi, rešpektuje základné európske zmluvy, európske inštitúcie, vrátanie Európskeho parlamentu. Nedá sa to Nedalo sa to od začiatku očakávať, že to samozrejme takto dopadne. Nebolo to samozrejme, ale takýto pakt, keď už sa prijal e, tento boj za takýto pakt, sme vyhrali. Príspevok Európskeho parlamentu bolo značný. Chcem mu poďakovať za jasné stanovisko pri obhajobe komunitných záujmov, pretože sa prijal komunitný princíp a nie intervládny, intergovernmentálny. Myslím si, že národné kompetencie sú istým spôsobom dôležité, ale treba zachovať aj konkurencieschopnosť v eurozóne a to je podmienka pre rast a trvalo udržateľný eh, zvyšovanie sa pracovných miest. Je to hlavný cieľ, ktorý je takto sformulovaný aj v stratégii Európa do roku 2020 Potrebujeme trvalo udržateľný rast, ktorý je pod kontrolou. Myslíme si, že takýto rast je možné dosiahnuť práve Europaktom. Tento pakt je užitočným pri snahách o takéto vyústenie. Citujem, bude v súlade a bude posilňovať existujúce hospodárske riadenie na úrovni EÚ, bude konzistentný s existujúcimi nástrojmi a do nich zabudovaný, ako je Európsky semester, integrované usmernenia, pakt a ďalšie. Tento text pokračuje a znova citujem tieto nové záväzky, ktoré budú zahrnuté do národných reforiem a stabilizačných programov, budú e, predmetom dohľadu. Komisia bude mať pri tomto ústrednú úlohu a bude komu monitorovať, ako sú dodržiavané záväzky a ako sa k celému postaví Rada a eurozóna. Parlament takisto náležite pre, príjme na svoje plecia svoje povinnosti v tejto veci a na celoeurópskej úrovni budeme organizovať sociálny tripartitný summit. Koniec citátu. Ako vidíte, participácia sociálnych partnerov je špecificky spomenutá v texte. Hovorím to preto, aby som podčiarkol vyvážený prístup, ktorý sme zvolili pre Europakt. Komisia bude hrať ústrednú úlohu pri monitorovaní implementácie záväzkov a tento pakt bude otvorený aj členským štátom EÚ, ktoré zatiaľ nie sú členmi eurozóny. Dúfam, že väčšina z nich sa k paktu pripojí čo najskôr, možno už na nasledujúcej Európskej rade. Celkovo pakt pre Európu by nemal byť e, paralelným dokumentom, ktorý iba opakuje to, čo už existuje a to, čo prijali vlády EÚ. Nie je to ani žiadny uzatvorený klub. Je to otvorené pre všetkých euroobčanov a ak bude náležite zrealizovaný aj politicky, aj zo strany ambícií, to bude dobre, pretože potrebujeme silnú vládu v eurozóne. Takisto sa vlády, vlády, vlád, vlád a štátov zhodli na odporúčaniach komisie pri implementácii paktu rastu a stability. Citujem zo záverov. V spoločnosti v súvislosti s paktom rastu a stability sa od rady očakáva, aby sledovala odporúčanie, sledovala odporúčanie komisie. Konec citátu. Opäť treba povedať, že mnohí z vás v tejto snemovni volali po takomto oznámení, citujem, Zavedenie dane z finančných transakcií by sa malo preskúmať v celej eurozóne, aj v európskej úrovni, aj na celo, európs, celo globálnej úrovni. Konec citátu. Myslím si, že toto je posolstvo, ktoré sme vyslali celej spoločnosti, že treba sa prispôsobiť súčasnej situácii a to nie len jednotlivci, ale všetci proporčným spôsobom, spravodlivým spôsobom, ako je to náležité. Takéto výsledky sa nám podarilo dosiahnuť vďaka efektívnej súčinnosti s predsedom Európskej rady a predsedom komisie a vklad do tejto diskusie ste videli aj minulý týždeň v Štrasburgu. Ďakujem vám za to, čo ste urobili vy, pretože stanovisko, ktoré zaujal Európsky parlament, bolo skutočne veľmi dôležité pre záverečný konsenzus, ktorý sa dosiahol na samite eurozóny. Minulý týždeň som sa chcel venovať aj tomu, že to je iba jedna časť toho, ako reagujeme na e, celosvetové problémy. Myslíme si, že efektívna finančná kapacita fondu, ktorý e, je istým mechanizmom, je dôležitá preto, aby sa nastolil permanentný záchranný finančný mechanizmus. Dovolím si vysloviť svoje uspokojenie nad závermi Eurosummitu európsky lídry sa dohodli, že zabezpečia finančné prostriedky, ktoré sú vyššie, ako sú v súčasnom eurovale ESFS. Európsky permanentný stabili- mechanizmus stability bude vo výške 500 miliónov miliard eur. Prepačte. V skutku e, sa rozhodujeme, že pôjdeme ešte ďalej, ale zatiaľ bol dosiahnutý tento konsenzus a je to naozaj napredovanie v porovnaní s situáciou, ktorá tu bola doteraz. S uspokojením vám oznamujem, že pri e, redukcii dlhu Grécka sme takisto spozorovali dostatok flexibility ja ako predseda komisie podporujem takýto prístup a chcel by som vám vysvetliť, že táto zvyšná flexibilita nie je len otázkou spravodlivosti voči Grécku, ktoré naozaj vynaložilo úsilia a baciu, ale je to aj záležitosť toho, aké kredibilné sú naše činy, pretože potrebujeme zabezpečiť trvalú udržateľnosť splácaniu k dlhu. Som pevne presvedčený, že podobná flexibilita vrátanie revízie úrokových sadzieb bude dostupná čoskoro aj pre Írsko. Rád by som Záverom ešte po, dve stručné poznámky. Čo sa týka Európskej rady 24. a 25. marca, Európa naozaj ide navodiť zmenu hry. Europakt pre euro nastolil jasné priority a záväzky pre rast, fiskálnu konsolidáciu, finančnú stabilitu a zamestnanosť. A ešte raz chcem zdôrazniť rast, ktorý potrebujeme a ktorý má byť trvalo udržateľný a vše zahrňajúci. Myslíme si, že toto treba teraz premietnúť do medzinárodných plánov, ktoré by mali byť veľmi dobre skoordinované a konvergentné. Komisia e, si neprevezme túto úlohu sama, ale všetci musíme konzistentne postupovať v týchto úsiliach. Šesť názorov komisie na hospodárske riadenie, ktoré boli schválené včera, e, jednomyselne radou sú úhoľným kameňom náš, nášho komplexného postoja k posilnenému hospodárskemu riadeniu. Máme tu systém, ktorý zahrňa aj sankcie, ktorý je systém zodpovednosti a povinnosti a e, nastoluje isté pravidlá hospodárskeho vládnutia. A napokon Euroval, ktorý bude funkčný v roku 2013, je východiskom pre permanentný mechanizmus stability v eurozóne a oba tieto nástroje zaručujú stabilitu eurozóny a eura. Moja druhá poznámka sa týka dvoch stretnutí, ktoré sa odohrali minulý piatok. Myslím si, že sme sa naučili, poučili z oboch. Európa čelí historickým výzvám doma aj v zahraničí a darí sa jej, napredujeme vtedy, keď sa nám darí nachádzať vhodné kompromisy. Ďakujem vám za pozornosť. E, Ďakujem, pán predseda. Teraz budú nasledovať rečníci za jednotlivé politické skupiny, za EPP, jej e, predseda, pán Dov. Vážení e, kolegovia, priatelia Japonsko, Líbia, euro, toto všetko znamená, že Európa je konfrontovaná s, eur- s obrovskými výzvami solidarita, bezpečnosť, demokracia a ľudské práva, kapacita inovovať v globálnom kontexte, ktorý sa neustále rozvíja. To sú naozaj výzvy, ktorým musíme čeliť. Všetko naše úsilie sa už 6 dní sústreďuje na Japonsko a jeho obyvateľov, ktorí sú sužovaní zemetrasením, tsunami a katastrofou v jadrových eh, reaktoroch je treba sa sústrediť na zabezpečenie jadrovej bezpečnosti v Japonsku aj v ostatných e, krajinách okolo Japonska a vyrovnať sa s kraj- so škodami, ktoré tsunami spôsobilo. Je treba, aby japonský národ vedel, že môže počítať s našou solidaritou. Európska únia a jej štáty bezprostredne zareagovali, a to účinne a veľkoryso Otázka jadrovej bezpečnosti je otázkou, ktorá e, zaznela hneď po e, katastrofe. Ja a kolegovia z mojej skupiny máme e, záujem na tom, aby sa rozvinula diskusia na tému jadrovej bezpečnosti. Táto diskusia musí byť pochopiteľná, musí ísť dostatočne do hĺbky. Je treba, aby sme nestratili zo zreteľu e, realitu, e, aby sme neboli iba plní emócií. Bezpečnosť a jadrová energia. E, bezpečnosť tejto oblasti je veľmi dôležitá, pretože nie je pravdou, že jadrová energia by neprestavovala, neprinášala so sebou rizika. Musíme mať na pamäti, že realita sa môže zo dňa na deň zmeniť a to všetko musíme povedať občanom. Chcel by som preto apelovať na všetkých zodpovedných činiteľov, aby si jasne uvedomili, že to, čo sa deje vo Fukushime, je dôležité, ale v tejto dobe naozaj sa musíme sústrediť na pomoc, ktorú by sme poskytli našim japonským občanom. Je to, eh, Japonsko je krajina, ktorá eh, je v sezmickej oblasti, No a pokiaľ ide o Severnú Afriku, e, aj e, na túto oblasť sa musíme zameriavať. Naše diskusie by mali e, zachádzať takisto do hĺbky, ako tie súvisiace s jadrovou energiou. Severná Afrika je prepojená tiež so súdom Európy. Európa má naozaj veľmi úzke prepojenie s, um, s touto časťou sveta a um, môžeme hovoriť tejto súvislosti e, so šťastným e, vývojom, pretože napríklad v Tunisku e, prevládla vôľa ľudu žiť v demokracii. My sa musíme snažiť, aby prianie tohto národa sa stalo realitou. Nemôžeme sa zameriavať iba na seba, musíme sa snažiť byť solidárni. Čo sa týka Líbie, podporujeme výsledky mimoriadného samitu a chceme aby sme naozaj našli riešenie, ktoré by bolo vhodné pre túto krajinu. Ale vývoj týchto udalostí eh, je veľmi rýchly. To znamená, že Európa musí držať krok a musí sa snažiť vytvoriť podmienky na podporu eh, libyského národu. Je treba, aby táto podpora bola viditeľná. A pokiaľ ide o Líbiu a zahraničnú politiku, chceli by sme, aby Európa hovorila jedným hlasom. Iba tak mm, to posolstvo, ktoré vyšlo, mi bude správne. Po japonskej dráme a násilnostiach e, e, voči libijskému národu je ťažké hovoriť o finančnej stránke. Ale naša spoločná mena je skutočne základným nástrojom pre existenciu Európy. A závery rady z 11. marca týkajúce sa eura sú e, jasné. Prvý záver je, že Európa sa poučila z krízy a snaží sa nájsť cestu e, smerom k zamestnanosti a rastu. Existuje pakt e, pre euro a to znamená, že e, sa budeme snažiť o konvergentné rozpočtové e, politiky aj o konvergenciu v daňovej oblasti. Niektoré krajiny nepatria e, do e, eurozóny, ale bolo by potrebné, aby sa tiež zúčastňovali e, snahy o inovácie a rast. Myslím si, že to bude potrebné práve v dobe, keď sa Európa bude stabilizovať. Je tiež treba zvýšiť mechanizmus podpory krajín, ktoré sa nachádzajú v zložitej situácii. A tie štáty, ktoré používajú podporu, e, um, musíme e, sa snažiť zvládnuť ich, e, teda pomáhať im v ich situácii. Treba takisto bojovať proti vysokému deficitu, podporovať euro. Tieto tri zložky by mali spolu vytvárať určité trio. A pripomínam, pán predseda, že moja politická skupina si želá, aby toto všetko e, sa e, riadilo pomocou metódy e, spoločenstva. Táto metóda je metódou, ktorá umožňuje vysielať jednotné posolstvo, či už voči Japonsku, ktoré je súžované zemetrasením, ako aj voči zvyšku sveta. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A teraz v mene počtej skupiny SND eh, by som chcel udeliť slovo pánovi Hanesovi Svobodovi. Ďakujem, eh, pán predseda, pán predseda rady a komisie. Aj v mene mojej politickej skupiny by som chcel eh, obyvateľom Japonska vyjadriť našu solidaritu a našu sústrasť. Um, niekto správne povedal, že ide o apokalypsu. Pán Oettinger uh, napríklad konal oveľa pozitívnejšie, aktívnejšie než Medzinárodná uh, jadrová agentúra, ktorú naozaj musím kritizovať. Pán Rompoy spomenul bezpečnostnú otázku, že má byť na najvyššom mieste a vítam preto aj vykonávanie tých stresových skúšok, ale musia byť povinné nemá zmysel, aby tí, ktorí ich nechcú, e, ich nemuseli e, vykonať a musíme jednoducho vytvoriť preto aj tie potrebné zákonné e, predpoklady. A potom by som chcel aj spomenúť to, čo stále opakuje pán Púsek. Mali by sme rozšíriť a vytvoriť teda novú zmluvu pre jadrovú energiu v Európskom spoločenstve Ehm, obnoviteľné zdroje energie by mali ehm, sa dostať, ehm, mali by sa stať ešte väčšou prioritou a takisto aj energetická efektivita. A potom téma Líbia, Severná Afrika, som veľmi vďačný komisii, že e, veľmi rýchlo s vysokou zástupkyňou vypracovali e, oznámenie o aktívnej e, pomoci, ktorú musíme týmto krajinám poskytnúť. Teraz nie ide len o formuláciu tohto oznámenia, ale aj o aktívnu pomoc a realizáciu tohto oznámenia. Myslím si, že my všetci spolu s členskými štátmi musíme na tom pracovať. A novú tvár potrebuje aj Únia pre Stredomorie, k tomu by sa mala príčiniť aj e, Európska komisia. To, čo sa udialo doteraz, je naozaj nedostatočné. A ešte konkrétne by som chcel niečo povedať. Myslím si, že revolta alebo e, revolúcia, e, ako ju chcete nazvať, to je jedno i nemôže zlyhať. Ehm, ak by, to, ak, ak by zlyhala, tak by to vlastne malo veľmi negatívny dopad na celý reformný proces v tomto regióne Mali by sme naozaj teda pomôcť tejto revolte alebo revolúcii Gaddafiho režim musí byť trvalo izolovaný a sankciovaný, no, sankciovaný. Nemôže tam byť žiadna stredná cesta. Gaddafi naozaj strátil akúkoľvek legitimitu. A teraz e, ešte stručne by som chcel prejsť k Európskemu samitu. E, bolo e, to veľmi dobré, že Európska rada Eh, teda eh, sa jej naozaj eh, podarilo pohnevať sociálnych partnerov, odbory, komisiu, parlament, úplne všetkých. To je naozaj úžasný výkon, musím povedať. Ešte, ešte stále je, je to lepšie, než veci vyzerali na začiatku, ale ešte stále je to nedostatočné. Už počujem vyjadrenia z určitých kolegov a mnohí sa k tomu ešte vyjadria to, čo sme docielili, eh, nepostačuje krajinám ako Grécko. Aj keď budú platiť eh, menej úrokov, ešte stále sú príliš vysoké na to, aby sa dostali zo svojej zložitej situácie. Rade sa nepodarilo prijať to, čo navrhol pán eh, Juncker, diskutovať o eurodlhopisoch, o tom, ako by sa mohli nasadiť za účelom zvýšenia stability, finančnej stability a jej podpory. A potom pakt pre euro. Predseda komisie hovoril o E, cieľoch a tam sa vôbec nespomína rast, čo je naozaj polutovania hodný, pretože iba trvalo udržateľný rast môže byť predpokladom preto, aby sme sa všetci dostali z krízy. A pokiaľ ide o platy, máte úplnú pravdu. Platy sa uh, musia naozaj vyvíjať uh, paralelne so zvyšovaním produktivity. Máme k dispozícii štatistiky, ktoré hovoria, že v niektorých krajinách tomu tak nie je, ale musím to robiť spolu s odbormi Veľmi často už e, v parlamente bolo povedané, že na úrovni EÚ je potrebné naozaj zlepšiť e, diskusiu e, v oblasti sociálnych partnerov. Keby ste s nimi boli diskutovali, keby sme boli diskutovali s odbormi, tak by veci boli ľahšie. Vyhli by ste sa tej skepse, ktorá tu vládne teraz. A spomenuli ste daň z finančných transakcií. Ehm, bola tu pícha v tejto súvislosti, ale keď sa pozriem na e, tú konkrétnu vetu z, zo záverov, tá je naozaj veľmi e, slabá, zriedená. Nie je to dostatočná odpoveď na um, zásadné um, na, nie je to žiadna zásadná odpoveď, ktorú tento parlament minulý týždeň požadoval. A aj po rozhodnutí Európskeho eh, parlamentu ste eh, toto nebrali vážne. Mali by ste eh, rozhodnutie parlamentu naozaj brať vážne, zobrať ho na vedomie. ale ak tento parlament veľkou väčšinou prijal určité rozhodnutie a teda vo svojej správe podimata, tak by ste sa nemali Eh, nemali by ste toto rozhodnutie zosmiešňovať, mali by ste sa snažiť eh, ho eh, implementovať. A to, čo stojí v záveroch Európskej rady, no už je fajn, že ste to tam aspoň spomenuli, ale vôbec to nespomenuté dostatočným spôsobom. Komisia a rada, ktoré silne pracujú na tom, aby táto daň z finančných transakcií sa stala realitou. Bolo by to veľmi spravodlivé, keby sme ju mali. E, pomohlo by to e, tomu, aby mnohí občania sa neutiekali k extremistickým e, krajinám, pretože jednoducho sú sklamaní z aktuálneho vývoja, ktorý sa im zdá byť nespravodlivý. Daň z transakcií by bola príspevkom, ako zabezpečiť aj príspevok zo strany tých, ktorí sú naozaj zodpovední za vznik tejto krízy. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ALDE pán Ferhofstadt. Eh, no, nebudem hovoriť teraz o balíčku hospodárskeho riadenia. Tuto možnosť sme mali, keď sme pripravovali sami na 24. a 25. Poviem len toľko, že je tu stále problém v tom, na čom ste sa dohodli. To je metóda eh, záväzka objektíva, eh, cieľe hm, monitoring E, to je záležitosť komisia. Pán Triše kvôli tomu to kritizuje. Myslím si, že parlament by mal nasledovať pána Trišeta e, v prístupe k tejto záležitosti, ale v každom prípade naša politická skupina e, tu spomeniem dve ďalšie téme. Samozrejme, vyjadrujeme súcit japonskému ľudu a chcel by som využiť túto príležitosť a E, vyzvihnúť 50 mm, hrdinov e, na elektrárne Fukushima, ktoré, ktorí práve teraz, v tomto okamihu, riskujú život, aby zachránili e, japonský národ pred jadrovou katastrofou. Samozrejme, to nestačí. Je potrebné, aby aj my v Európskej únii uvažovali o politike energetickej bezpečnosti a táto katastrofa nás musí v skutočnosti zobudiť aby sme e, sa viac venovali e, alternatívnym e, zdrojom energie, pretože podľa mňa tam je budúcnosť. Je to očividné. Ale čo sa týka Japonsko, kolegovia, napriek tomu, že je to tej tragédia, to už nezmeníme. Môžeme a musíme pomôcť, ale bohužiaľ už to nezmeníme. Ale naopak v Líbii dokážeme zmeniť chod udalosti, pretože v Líbii tam sú hrdinovia, tisícky hrdinov, ktorí teraz obetujú svoj život eh, pre vec demokracie a slobody. A od včera eh, je nám známe, sú nám eh, známe aj tvary týchto ľudí. Včera boli zverejnené. Tu je študent ale 22-ročný, mladý podnikateľ. Heslám, ďalší študent, 26-ročný mladý podnikateľ. To sú ľudia, ktorí bojujú za demokraciu v Líbii. A nielen, že poznáme, kde sú. Problém spočíva v tom, že Kadáfi a jeho armáda a tajné služby majú e, zoznamy s ich menami a aktívne ich hľadajú ich a rodinných príslušníkov muč, e, muč, e, podrobe ich mučeniu a zabíjajú ako zvieratá. A ak obsadí mesto Benghazi, Myslím si, že to bude skutočný masaker. A čo robíme my, aby sme e, e, tomu predišli? Čo robíme, kolegovia, aby sme predišli novej Sebrenice, novej Ruande alebo novému Darfuru? Pomáhame im práve teraz. Pomáhame, bránime ich poskytujem im podporu e, bez zbraniami, e, bezletovou zónou. Uznali sme ich ako opozičnú vládu. E, snažíme sa zachovať pri živote demokratizáciu, demokratickú revolúciu. Nie, vysielame tam zisťovacie misie do Tripolisu. Toto na teraz robíme, takže kolegovi som z toho znechutený E, e, som znechutený e, týmto postojom Európskej únie. Aká je realita? Medzinárodné spoločenstvo na teraz umožňuje Saudskej Arabii, aby poslala eh, svoje vojska do Bahrajnu a zastavila demokratickú revolúciu a zároveň odmetáme poskytnúť podporu libijskému ľudu, aby sme eh, eh, zachránili ich demokratickú revolúciu. Práve toto sa teraz deje a som z toho znechutený. Už niekoľko dní som znechutený z tohto postoja Európskej únie. Nezobrali sme si žiadne ponaučenie z minulosti. Čo povieme budúci týždeň, keď Gaddafi E, e, sa vráti a sa opätovne e, stane šéfom celej Lídie. Povieme, no škoda, alebo nič sa nezmenilo. Naozaj budeme zatvárať svoje oči, ako sme, tomu robili, ako sme to robili v minulosti v Maďarsku v 56., v Prahu v 68., keď sme neučinili vôbec nič. Milí kolegovia, aj v Španielsku v 36 a sú tu aj viaceré ďalšie príklady a musíme e, e, ich mať na zreteli práve teraz, keď e, ľudia bojujú za svoju slobodu. A preto, kolegovia, Kadáfiho syn včera oznámil médiám, že jeho vojska sa blíže k Bengazi, že očakáva, že o 48 hodín bude koniec z revolúcie. Nie, že by som bol naklonený veri tomuto synovi Kadáfimu, ale otázka znie, či chceme to pripustiť budeme mať ešte ďalšiu e, čiernu stránku v našich spoločných dejinách, alebo urobíme všetko, čo sa dá, aby sme tomu predišli. Buď teraz, alebo nikdy. A ako presvedčené Európy. Pán nie neratám s Európou, ale s Britániou, e, Spojenými štátmi a Francúzskom, aby e, aktívne bránili demokraciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz pán Zahradil v mene konzervatívcov a reformátorov. Napřed k rade. To... to, čo sa stalo minulý týždeň, to je jedna epizóda, bola prekvapujúca a znepokojujúca. Jeden členský štát Európskej únie bol tlačený k tomu, aby sa vzdal jedného zo svojich základných práv. A to sa aj stalo bol tlačený e, k tomu, aby to predal za e, hotové alebo za nejaké naturálie. Mám na mysli Írsko a snahu e, donútiť Írsku, aby zvýšila daň z príjmu právnických osôb za určitý úplatok. Všimol som si dávnejšie, že federalisti všetkých druhov vo všetkých politických skupinách sa heslom, že každá kríza je príležitosťou a chcú využiť súčasnú krízu v eurozóne, aby ešte viac posilnili integračné tendencie a zabezpečili ďalšiu e, e, unifikáciu ale to sa nedá. V zmluvách jasne je zakotvené, že daň a fiskálna politika sú výločnou právomocou štátov a nie Európskej únie. Už teraz máme stanovené e, minimálne sázby DPH, už teraz sa pracuje na minimálnych sázbách pre daň z pod, e, právnických osôb a nemám pochybnosti o tom, že už niekto pripravuje laborát o tom, že daňová konkurencia je škodlivá pre pracovný trh, pretože má negatívny dopad na voľný pohyb osôb alebo niečo podobné. V skutočnosti všetci vieme, že daňová konkurencia je prospešná pre úniu a ak niekto chce fiskálnu federáciu so všetkým, čo to obnáša, nech to povie naplno, pretože fiskálna e, federácia je cesta k politickej federácie k Spojeným štátom európskym. A to nie len naša politická skupina, ale verím, že aj národy Európy to nechcú a odmetajú. Ďalšia dôležitá výzva pre Európsku úniu je to politika e, voči susedným štátom. Viacerí sa o tom viedrili, Súhlasím s tým, čo povedal pán eh, von Rompuy, že hm, tie krajiny sú rôzne. Eh, Egypt nie, Líbia a opačne. Politický vývoj v týchto krajinách nie je totožný. Sú tam rôzne ekonomické, sociálne a demokratické reálie a je potrebné k ním pristupovať individuálne. Napokon to isté eh, E, e, platí ako pre Európsku úniu one size fits all. Neplatí to aj pre ostatné krajiny. Je mi e, ľúto, ako aj Ferhoj Ferhojštátovi, že Európska únia v prípade Líbie sa ni na čom nedohodla. Aj ja by som chcel vedieť, čo bude robiť komisia a rada v okamihu, keď Kadáfi zvíťazí. Či to bude naozaj business as usual, alebo urobíme niečo navyše. Ale priznajme si, že sú určité okamihy, keď Európska únia na rozhodujúcich krokoch svojho externého konania sa nezhodne. Napríklad americká operácia v Iraku, integrácia Turecka do Európskej únie, teraz máme Líbiu, to je najnovší prípad. Naša schopnosť dohodnúť sa v zahranično-politických krokoch je obmedzená, Respektujme tieto medze a rešpektujme naše rozdiely. Žiadny štát by nemal e, byť nutený do istých krokov a nemal by brániť ostatným, aby takéto kroky podnikli. Možno, že by sme aj, ko, aj v iných oblastiach mali sme príliš veľké oči v oblasti konštrukcie spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky únie. A na záver Japonsko. Obrovská, e, obrovské ľudské a prírodné nešťastie, ktoré nám mimochodom e, pripomenulo, nakoľko pochybné naše e, ľudské snahy ovládnuť prírodné javy. Ja som žil roky v systému, ktorý chceli rozkazovať vetru, Nedokáže to, nedokáže to ani Európska únia a buďme pokornejší, pokiaľ ide o naše veľkolepé cieľe v oblasti mimochodom aj životného prostredia. A záverom z vynimočnej udalosti v Japonsku nemali by sme vyvodzovať všeobecné závery, čo sa týka bezpečnosti viac ako 150 jadrových elektrární seismicky pokojnej oblasti Európy. Nezneužívajme túto tragédiu ktorá stála ľudské životy na presadzovanie politickej agendy a mám pocit, že niečo podobné sa tu môže zrodiť, ak budeme spochybňovať bezpečnosť jedného z najčistejších a efektívnejších zdrojov energie, teda jadrovej energie, budeme e, e, e, piliť pod sebou strom. Vylivajme prosím s dieťaťom, s vodom aj dieťa. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny zelených pani Rebecca Harms. Äh, Pán predseda, tri témy, o ktorých hovoríme, Japonsko, äh, Severná Afrika, Európsky svet a globálna finančná kríza majú jedno spoločné. Myslím, že nám všetkým v zásade ukazujú, že Eh, politiky a eh, prístupy eh, z národného kontajneru, ktoré sa vlastne obmedzujú iba na národné záujmy, už nie sú tým správnym smerom, tou správnou cestou. Myslím, že sme tu v parlamente spoločenstvom, ktoré vie lepšie, že dnešný svet je už nadnárodného charakteru, vyžaduje si nadnárodné odpovede. A preto sa musíme konfrontovať aj v tomto zmysle s tým e, strašným, čo sa momentálne deje vo svete, ako napríklad v Japonsku. Nikto si e, nevedel predstaviť e, takéto zlúčenie prírodných katastrof, katastrof, prírodnej katastrofy a jadrovej katastrofy, ako sa to stalo tam. Ale je dôležité vedieť, že v Japonsku už veľa rokov tí, ktorí prežili výbuch jadrových bomb v Hirošime a Nagasaki, cestujú po krajine a prednášajú, že Japonsko e, ohrozené neustále zemetraseniami nie je krajinou, kde by sa mala e, civilným e, spôsobom využívať jadrová energia. Jadrová technika v krízových situáciách sa jednoducho dostáva na, na, na koniec ľudských možností a Mali by sme sa zamyslieť, či v podobných krízových e, situáciách, e, v prípade iných prírodných katastrof, iných e, scenárov, by sme si mohli byť istí, že všetko bude pod kontrolou, pokiaľ ide o naše jadrové elektrárne a reaktory. Ja hovorím, že nie a môj dôsledok z toho nie je vykonávanie stresových skúšok, ale môj dôsledkom by bolo, povedať, aby sme naozaj čítali správne túto katastrofu, aby sme si ju vykladali správne, aby sme e, sa snažili staviť na e, technológie, ktoré nepredstavujú takéto e, rizika ako jadrová energia. Nemôžeme opustiť jadrovú energiu zo dňa na deň, ale mali by sme tento proces zahájiť už dnes v celej Európe. A k Líbii Eh, chcela eh, by som sa pripojiť ke slovám eh, Giaffe Hofštata. Dnes ráno som videla, že USA zverejnili zoznam 16 firiem, ktoré ešte nerešpektujú embargo voči Gaddafimu. Ja by som sa chcela vážne spýtať, pán Barozo a pán Van Rompuy, Presadzuje Európa embargo voči Kadafimu? Ste si istí, že žiadna európska e, firma už neobchoduje s Kadafim? Ja by som to chcela naozaj veľmi presne vedieť. Pani Eštonová v Štrasburgu totiž to neodpovedala na našu otázku v tomto zmysle. A ešte by som aj chcela vedieť, prečo sa Európska únia nezasadzovala viac za e, prípravu a realizáciu bezletovej zóny, ktorá by pomohla rebelom v Líbii nie je to predsa premrštená požiadavka, bola to e, e zmysluplná realistická požiadavka. Dnes situácia, e, tam e, v tlači, je taká, že s Ruskom a Čínom, e, Čínou teraz e, vlastne e, rokujeme, či by e, bolo možné vlastne zabrániť vzniku bezletovej zóny. Ja si myslím, že to je naozaj nehanebné a to, že sme nezaujali e, jasnú pozíciu voči Mubarakovi, Ben Alimu, e, tieto chyby sa teraz znásobujú e, v tom, že aj teraz váhame sa postaviť na správnu stranu. Arabský svet túto slabosť Európskej únii nezabudne a ani ju nesmie prepáčiť. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pani predsednička za zjednotenú lavicu, pán Lotar Bisky. Vážený pán predseda, dámy a páni, naša politická skupina sa pripája k slovám e, e, spolu e, cítenia pre obete katastrofy v Japonsku. Treba poskytnúť všetku potrebnú pomoc týmto obeťam bez akéhokoľvek otalania bohužiaľ musím doplniť, že tu nejde iba o prírodnú katastrofu, ale aj o umelú katastrofu. Veľmi e, e, jasne preukazuje, aké monstruózne e, mechanizmy sme tu vytvorili v Európe, ako ich naďalej budujeme. A hovorím teraz nielen o jadrových elektrárniach, ale aj o e, jadrových zbraniach, ktoré sú umiestnené v Európe. Ehm, boj proti obyvateľom Líbie je ďalšia umelá katastrofa. Pokiaľ sa nezastane, môže e, poškodiť demokratické e, hnutie aj v ostatných krajinách Severnej Afriky. Môže ich zničiť. Európska únia a členské štáty E, e, svoju spoluprácu s diktatorskými a skorumpovanými režimami a s údajnou realpolitikou v očiach viacerých e, ľudí sa zdiskreditovala. Musíme opätovne získať dôveru ľudí. Dohodnuté sankcie Európskej únie musia byť bezvýhradne presadzované, najmä pokiaľ ide o zákaz dodávok zbraní a munície Samotné e, členské štáty sú ich predovať, takisto aj e, musia to dodržovať aj partnery Európskej únie. E, každá, akákoľvek spolupráca s režimom Kadáfim by sa nemala pripustiť. Myslím si, že však je dôležité, aby sme zabezpečili dohodu s Arabskou ligou a Africkou úniou práve e, to, čo požaduje e, parlament, e, novú formu politiky susedstva a politiky pre Stredomorie. Je to dôležité, pokiaľ hovoríme o výmenu demokracie, nielen obchodu, nesmieme však opätovne pripustiť, aby Európska E, Unie pristúpila na to, že bude e, držať partnerstvo e, s ľuďmi, ktorí dávajú peniaze najmä v oblasti migračnej politiky. Potrebujeme nový prístup. Musíme zaručiť základné podporu humanitných princípov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene skupiny Sloboda a demokracia Nigel Farage. Vážený pán Van Rompuy, viem, že dnes vojenská akcia, ktorá sa koná. E, keď sa vrátim k pánu Verhofštatovi, ten tu apeloval na vojnu, ale správne povedal, že Európa sa nemôže dohodnúť, či sa rozhodne pre vojenskú akciu. Ako skúsenosť hovorí, veľmi ľahké je vstúpiť do vojny, ale ukončiť vojnu a stiahnuť sa z vojny môže byť ťažšie. A Libia pre Európu môže byť Vietnamom. Prosím, odolajte týmto výzvam. Čo sa týka Kadáfiho, je správne, čo tu odznelo. To, čo sa deje v Libii, je nesprávne, ale my to vieme. Je to povstanie. Minulý rok uh, vyhlasil svetu vojnu Švajčiarom. Pamätáte sa, že sa pokúšal vydierať Európsku úniu? Povedal, dajte nám 5 miliard eur, inak vás zaplavíme vysťahovalcami. A al človek, ktorý z britskej histórii spôsobil tú najväčšiu vraždu, najhroznejšiu vraždu, pochádza práve z tejto krajiny. V decembri ste sa s ním vy osobne, pán Van Rompuy, stretli. Pamätáte sa na túto veselú fotografiu? Vy si tu podávate ruky s pánom Kadáfim a ja musím povedať, že nikdy ste sa neusmievali viac a nevyzerali šťastnejší, ako keby ste boli kumpani, ktorí si spolu chodia vypiť. Tak neviem, čo si mám o tom myslieť. Ja sa pýtam, prečo? Prečo by ste sa chceli odfotografovať s pánom Kadafim? A pýtam sa vás, nie je to náhodou tak, že keď vás vymenovali za prezidenta Európy a stená baronka Aštanova sa stala vysokou zástupkyňou pre zahraničné záležitosti, vedeli ste, že vás uvidia na celosvetovej scéne aj s týmito politickými trpaslíkmi, tak ako ukazuje Wikileaks, boli ste spokojní, že sa pozdvihne váš status a ter, oboma nad vami ohrňal nos a teraz ste dostali šancu, že vás všetci uznajú. Tu ste a procedurujete sa tu s diktátorom. Bola to naozaj rozumná vec a nie len vy, aj britská lejbristická vláda urobila podobnú chybu. Ja sa vás však pýtam na tejto kryžovatke, na ktorej stojíme, tie hrozné veci, čo sa dejú v Líbii, na ich podklade sa vás pýtam, teraz akceptujete, že to bola chyba úsudku, že ste sa odfotografovali iba teraz nedávno v decembri s Kadáfim a mohli by ste sa za to ospravedlniť, ak si myslíte, že to, to bola chyba. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nasledujúcim Tou je Diane Doc v mene e, nezaradených. Ďakujem za slovo, pán predseda. Predovšetkým, pán predseda, rada by som vyjadrila e, svoju najhlbšiu ľútosť ľuďom v Japonsku za to, že tak dobre odolávajú tsunami a zemetraseniu. Je to hrozné, hrozná deštrukcia. Veľmi ťažko sa nám posudzuje, aké hrozné škody utrpeli Japonci a krajina, ich krajina. Táto škoda, ktorú spôsobilo zemetrasenie a tsunami, ako keby to nebolo dosť, teraz hrozia, teraz čelia potenciálnej nukleárnej katastrofe. Je to hrozná situácia, situácia, kedy ani svet nemôže pomôcť a keď treba čo najviac krokov, najviac opatrení. E, nukleárny jadrový projekt, možno konkrétne jadrové projekty v Británii, e, tiež e, napríklad som počula v televízii v nedeľu, keď minister zodpovedný za jadrovú bezpečnosť povedal, že preverujú opäť bezpečnostné opatrenia vo svetle toho, čo sa stalo v Japonsku, pretože sa snažíme vyhnúť takémuto scenáru. Je to správny krok, ale myslím si, že by sme sa mali naozaj zamyslieť, či chceme takýto trvalo udržateľný zdroj energie pre budúcnosť. V tejto bode by som sa rada vyjadrila aj k záležitosti Líbie. Kadáfi je brutálnym tyranom, to všetci vieme. A to sme už nejaké roky vedeli. A symbolizuje tu to spôsobom, akým drví svojich vlastných ľudí. Ja som zo Severného Írska, ja som z regiónu, kde sme 30 rokov zažívali terorizmus a tisícky ľudí stratili životy kvôli týmto teroristickým aktivitám. A teraz, teraz celý svet rokuje o tom, čo s Kadáfim Hovoríme o pokusoch odolať zlu a história koleso, histórie sa otáča. Tento muž, Kadafi ozbrojil Iru zbraňami sem, Semtexom. Toto je muž, ktorý im dal možnosť, aby robili explózie, zabíjal nevinných a ničil životy. A teraz e, si tu molíme ruky a každému teraz hovoríme, aký hrovný je tento muž, ale my sme to predsa už celé roky vedeli. Ja sa pýtam, čo sa deje a už minulý týždeň v Štrasburgu som sa pýtala baronky Aštonovej na ľudskoprávny aspekt libyskej záležitosti. Ja som sa jej spýtala, čo som chcela, ale ona mi neodpovedala. Ja som sa jej spýtala, ale ona mi iba slúbila, že odpovie písomne keď sa vrátim do svojej poslaneckej kancelárie, keď som sa vrátila vtedy do svojej poslaneckej kancelárie v Štrasburgu, mala som tam e-mail od svojho voliča, ktorý v roku 1987 spolu so svojím svokrom bol predmetom takéhoto teroristického útoku. Jej svokor zomrel pri tomto útoku a jej manžel musí dodnes žiť s dôsledkami zranení, ktoré utrpel pri teroristickom útoku Ira. A my sme to vedeli, že Kadáfi podporuje Iru. Mali sme oveľa skôr zasiahnuť. Hambím sa povedať, že náš bývalý premiér ho objal v stane v púšti. Myslím si, že Kadáfi je a vždy bol brutálnym zlom, brutálnym tyranom. Záverom by som rada upriamila vašu pozornosť na konkrétny aspekt Kadáfiho režimu. V súčasnosti e, panuje v krajine chaos, rečnička bola prerušená a britská vláda volá po kompenzáciách pre tých, ktorí prišli o život. Myslím si, že Európsky parlament by mal podporiť to, po čom bola britská vláda. Nie len to podporiť, ale akýkoľvek postkadafiovský režim, ak taký režim vznikne, by mal zabezpečiť, aby Kadafiho majetok bol skonfiškovaný. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje postup spontánnej rozpravy. Kolega Mario David, jedna minúta a pol. Ďakujem za slovo, pán predseda. Minulý týždeň tu v Bruseli portugalská vláda ohlásila štvrtý balíček opatrení, ktorý má zabrániť e, kríze. Viete, aké konkrétne opatrenia sú v tomto balíčku? Viete, ako socialistická vláda chce zmraziť e, dôchodky? Viete, že portugalská vláda chce zmraziť dôchodky tých, ktorí majú veľmi malé množstvo eur k dispozícii a tieto, títo dôchodcovia sú nielen dôchodcovia starobní, ale sú to, sú to aj dôchodcovia invalidní, ktorí naozaj majú iba 248,4 eur mesačne. E, je to nedôstojné, iba tieto sumy keď tu citujeme, a to ani neprihliadam na infláciu, naozaj európske občania musí byť potrestaní týmto spôsobom, takto sa znižovať dôchodky invalidom a starým ľuďom. Je verejná mienka v Európe si vedoma toho, čo sa deje v Portugalsku? Vláda a premiér Sokrates naozaj vykonali alebo mienia vykonať kroky, e, čo sa týka DPH, to sa zníži z 23% na 6% v niektorých tovarových oblastiach a chcel by som upriamiť na to vašu pozornosť. Teraz kolega Simon Busutil má slovo. Ďakujem, pán predseda. Presne e, toto som povedal, čo povedal pán Verhofstadt, ale keďže ich tak veľmi dobre viedil, nedokážem e, e, mu v tom konkurovať, len prejavujem podporu. Ďakujem pekne. Steven Hughes, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka na pána Van Rampoja Týka sa to e, verejných investícií. Ako môžete očakávať, že zabezpečíte e, obnovu verejných investícií e, v Európe s týmto paktom, ktorý sa dohodne 25. marca? Myslím si, že nebudete ma presvedčať, že si balíky je najlepším riešením. Keď sa pozriete na konsolidáciu v polovici 90. rokov po maastrichtských kritériách, verejných investícií sa znižili z 3 na 2 čo je veľmi nízke. Keď máme ešte ďalšiu dávku konsolidácie podľa paktu, môžeme predpokladať, že verejné investície klesnú na 1 a to bude katastrofálne pre, verejnú, pre európsku a globálnu ekonomiku ako potom um, splníme uh, svoje cely zo stratégie 2020. Brian Crowley, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, e, pýtam sa radujúceho predsedu rady a predsedu komisie, pána Barosa. Pokiaľ ide o pakt pre euro, e, tu sú tri dôležité veci v oblasti pakta v Európe. Ako dokážete zosúľadiť mzdy, keď máme nerovnak E, náklady e, v rôznych krajinách Európy a to znamená, že budete ich snažiť slačiť dolu a nie e, zvýšiť. Po druhé, stále existujú ešte prekážky v rámci vnútorného trhu, bráňa hospodárskej súťaži, bráňa podnikaniu v jednotlivých členských štátoch a celá oblasť, ktorá sa týka rozvoja spoločného konsolidovaného základu dane pre e, e, príjmy, právnických osôb. To je ďalším krokom e, smerom k harmonizácii danie a nechcete zrejme mať konkurenciu aj iba v oblasti miest, ale aj v prostredí podnikania. A aký právny základ máte na to, aby najprv sme mali spoločné konsolidované základanie pre podniky a takisto aj pre ostatné kroky. Ďakujem pekne. Kolega Berengis, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Musím mm, povedať niekoľko slov o e, libyskej e, e, e, drame Trojholník e, Berlín, Moskva, Moskva a Brusel E, e, súvisí skôr, e, atribulizom súvisí skôr prázdnymi vreckami tých najbohatších pre našu úniu. Vyťazstvo Kadáfiho bude morálnou katastrofou. To znamená, že bude môcť už hovoriť o podpore demokracii. Iba vyčkávame, mali by sme povedať, e, že e, nesúhlasíme e, so svojim zahnevaním. Musíme vyzvať demokracie, aby sa zobudili a OSN je neschopná a Bezpečnostná rada nemala by spať, keď sa páchajú masakry. Madame Anna Gomes. Vážny pán predseda, solidarita s japonským národom Znamená, že musíme si zobrať určité ponaučenie e, z ich e, tristných skúseností. Musíme prehodnotiť e, bezpečnosť na jadrových zariadeniach u nás. Musíme prehodnotiť aj svoje akčné plány v prípade chemických, biologických alebo nukleárnych katastrof. A tento parlament už na to vyzval v decembri minulého roku. Hovorili sme o tom, že existujúce plány sú slabé a že viaceré členské štáty ich ani nerealizujú. Pán predseda, tak tiež potrebujeme a súhlasím s tým, čo povedal pán Ferhofstadt ohľadom Líbie. Tento parlament už sa vyjavil. Povedal, že mali by sme pripraviť sa na bezletovú zónu a mali by sme využiť naše e, svoje e, prostriedky e, letecké a námorné, aby sme zabezpečili plnenie embarga, ako sa na tom dohodlo v Bezpečnostnej rade. A ak dovolíme Kadáfimu, aby e, získal späť svoje územie. Potom e, papier, e, alebo slova, na ktorom píšeme, nie stojí ani toho papiera, na ktorom sú napísané. A pokiaľ ide o Europakt, prečo neurobíte e, nič, aby ste bojovali s daňovými e, rajmi? Pani Figueiredo. Mario Kolega Mario Borghezio. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím, pokiaľ ide o e, úsilie v súvislosti s maršalským plánom pre e, e, krajiny Severnej Afriky aby sme e, e, zabezpečili, e, vlastne zamedzili veľkej migrácii z tejto zóny. Ale mali by sme sa zaoberať aj malými a strednými podnikmi. Tieto nenaplňali, vlastne tie neobchodovali s Gaddafim a nenaplňali miliardami daňové ráje Mali by sme naozaj meniť eh, politiku Európskej eh, únie a mala by byť eh, politika Európskej únie dôveryhodná voči týmto krajinám. Mala by byť naozaj vážna, seriózna a mali by sme sa naozaj viac opierať o malé a stredné podniky, ktoré e, skutočne e, e, môžu toho veľa ponúknuť aj týmto krajinám. Veľmi dobré produkty, kvalitné techniku, inovácie. Ehm, ostrov Lampedusa sa naozaj nachádza v zložitej situácii. Ehm, každý deň tam prichádzajú ehm, mnohí utečenci. Nemali by sme naň zabúdať. Vážený pán predseda rady, pán predseda komisie, kolegyne, kolegovia, ako viete, ako pán Svobeda povedal, Minulý týždeň Európsky parlament vyslal veľmi e, silné politické posolstvo za zavedenie e, dane z finančných transakcií na európskej úrovni. Ako spravodajkyňa e, pre túto oblasť som rada, že rada, v rade zarezonovalo toto naše posolstvo a že sa dostalo aj do záverov a pokiaľ ide o komisiu, pán Barozo, parlament vyslal naozaj silné eh, politické posolstvo, aj rada vyslala eh, politické posolstvo, takže aké kroky budú nasledovať na strane eh, komisie? príslušný komisár zodpovedný za oblasť daní sa už vyjadril negatívne v súvislosti s zavedením takejto dane v Európe. Pán Galer. Gaddafi profituje z toho, že EÚ si nie je jednotná. E, národ Líbie si to zapamätá, pretože e, na toto, e, po týmto trpí. Gaddafi sa dokonca včera v televízii poďakoval za to, že tu nebola jednotná podpora pre zavedenie bezletovej zóny. Keď naozaj je potrebné chrániť e, ľudí z tejto oblasti, keď je tu podpora e, z regiónu, tak je naozaj našou povinnosťou vytvoriť príslušný právny rámec, rezolúciu Bezpečnostnej rady. E, vašu aktivitu v tejto súvislosti som si vôbec nevšimol. Pán Barozo teraz je na Európskej komisii, aby pomohla ľuďom, ktorí utekajú z týchto oblastí Eh, bolo by treba spojiť sa aj s egyptianmi, pomôcť eh, pri budovaní eh, táborov pre utečencov. Treba pomôcť aj Malte a Taliansku. Veľmi veľa treba pracovať v oblasti podpory pre tieto krajiny. Macmillan Scott, chcem hovoriť o Líbii. To je katastrofa, ktorú spôsobili ľudia v našom susedstve. Ako povedal pán Gáler, utečenci teraz utekajú do Egypta a to je preto, že politické posolstvá z Európskej únie konkrétne demonstrovali, že sme neschopní konať. Summit z minulého týždňa vydal dokument, ktorý sa nazýva Partnerstvo pre demokraciu a to, bola, to bol naozaj len chabý pokus o aktualizáciu produktu, ktorú som, ktorý som videl v Káhire pred mesiacom. Nie je to partnerstvo pre demokraciu, je to paródia demokracie. Minulý týždeň tento parlament veľkou väčšinou odhlasoval rozhodnú akciu za to, aby sme uznali opozíciu v Líbii, aby sme poslali humanitárnu pomoc, aj strategickú pomoc. Guy Verhofstadt má absolútnu pravdu. Francúzsko, Británia a Spojené štáty americké musia konať, pretože z OSN e, podľa OSN majú zodpovednosť konať. Z roku 2005 to vyplýva. Ďakujeme teraz Nikolas Čontis. Máte slovo. Nikolaus Čontis. Ήθελα να ρωτήσω αν Áno, ďakujem za slovo. Pán predseda, chcel som položiť otázku, či v dôsledku japonskej krízy sme jednoducho ešte stále nepochopili celý dopad toho, čo sa stalo. Komisia si vzala ponaučenie z toho, čo sa deje a čo zmení vo svojom postoji voči jadrovej energetike. Nehovorím len o existujúcej infraštruktúre, čo sa týka jadrových elektrární v Európe. Hovorím aj o stratégii komisie pretože chce vybudovať nové jadrové elektrárne na Balkáne a Balkán je takisto seizmicky neistým miestom. V Európe sme si vypočuli oficiálne interpretácie, posudky napríklad pána Junkera a hovoríme tu o ďalšom opatrení v situácii pritiahovania si opaskov, v situácii, kedy sa podmienky pre pracujúcich ľudí zhoršujú. Ako môžeme navodiť rast, keď je v Európe stále toľko nezamestnaných. 25 miliónov ľudí konkrétne je v Európe nezamestnaných. Pán Jacek Sarius Volsky má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Tri krátke otázky. Najprv pánovi Van eh, Rompuyu. Eh, eh, aké sú následky nekonania a nakoľko sa zhoršila pozícia ako zopakujeme v Líbii chyby z Balkánu. Druhá otázka, mohli by sme preskúmať e, e, aj možnosti Arabskej ligy, aby využila svoje vlastné vojenské letadla pri e, zabezpečení bezletovej zóny. Otázka na pána Barosa, prepáčite, na pána Rompoja vyhlásenie, ktoré štáty nie, člen, ktoré nie sú členmi eurozóny o dva týždne sa urobia neskôr budú sa zúčastňovať rozhodnutí e, e, eurozóny alebo budú e, iba realizovať rozhodnutie ostatných. A teraz otázka na pána Barosa. Vzhľadom na ústup únie z východného susedstva a tektonické zmeny na juhu, či komisia hodla navrhnúť rozpočet na zvýšenie politiky susedstva. Ďakujem pekne a napokon posledné vystúpenie. Pier Antonio Panceri, jedna minúta. Grazie. Ďakujem. Obraciam sa na predsedu rady a komisie. Obaja by mali pochopiť, že toto sú veľmi dôležité e, časy e, z politickej oblasti. E, hovorím teraz o Líbii. Kričíme všetci, že Gaddafi by mal ísť preč, ale iba kričíme naše, naše správanie nie je adekvátne, e, e, ne, neposačuje na to, aby na medzinárodnej úrovni sme boli e, dôveryhodní. Ten, kto podporuje represiu, by mal platiť. Hrozí, že naozaj sklameme silne občianskú spoločnosť Severnej Afriky, ale aj verejnú mienku v Európe, ktorá počarkuje, že naše kroky neboli vždy kore- koherentné a že naozaj sme veľmi e, zmenili našu, e, naše, naše politické postupovanie. Stojíme naozaj pred závažným problémom a nemyslím si, že e, ide o to, aby sme zodpovednosť posúvali na iných. Zodpovednosť je na našich pleciach. Ide teda o to, čo zajtra ráno urobí Európa, nie čo urobí o rok. Nech sa páči, kolega Graham Watson. Vážený pán predseda, vážený pán Rompuy, napísali ste vo svojej úvodnej správe v roku 2010 tieto slova. V ťažkých časoch neviditeľné a často podtenované sily, ktoré držia našu úniu vedno, prichádzajú na svetlo. Koľko tohto svetla ste uvideli na minulotýždennom stretnutí? A ak tam nebolo dosť svetla, ako ho vyrobíte? Vážený pán predseda Barroso, máte slovo. Ďakujem za slovo. Hovorí pán predseda komisie Barroso. Odpoviem na otázky, ktoré boli adresované priamo mne a na tie, ktoré boli smerované na komisiu. Najprv, čo sa týka dane z finančných transakcií. Aj pred rezolúciou parlamentu som obhajoval daň z finančných transakcií, ktorá má platiť na celom svete. Na stretnutí G20 som osobne hovoril za Európsku úniu spolu s pánom predsedom Van Rompuyom a pokúšali sme sa nakriatnúť ostatných, aby podporili myšlienku dane z finančných transakcií, ktorá, ktorú by mohla prijať G20. Už som vám povedal, že reakcie neboli priaznivé. Veľké rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky sú veľmi proti a niektorí z našich najbližších partnerov sú tiež proti. Sú proti tomu, aby sa zaviedla daň z finančných transakcií na celosvetovej úrovni. Napriek tomu navrhujeme túto daň, podporujeme ju aj v Európskom parlamente, ktorý veľkou väčšinou podporil svoj záväzok presadzovať daň z finančných transakcií. Môžem vám povedať, že stanovisko komisie je nasledujúce. Koncipujeme štúdiu o dopade rozličných alternatív na bankový sektor. Veríme, že bankový a finančný sektor by mal prispievať väčšou mierou k, tej, k odpovedi na túto krízu. A analizujeme čo by sme mohli navrhnúť, okrem dane z finančných transakcií, dane z finančných aktivít a poplatky bank. O týchto troch nástrojoch uvažujeme. Ja som za to, aby sme presadzovali daň z finančných transakcií, ale niektoré tieto otázky sú skutočne veľmi komplikované a výsledky analýzy očakávame v lete tohto roka. Potom podľa výsledkov a posúdení navrhneme, čo treba pre mňa je tu jedna veľmi dôležitá vec. Zdaňovanie by sa malo riešiť na európskej úrovni a to už odpovedáme na otázku pána Briana Crowleyho. Tieto záležitosti by mala rozhodovať jednomyselne komisia. Ona má právomoci navrhovať návrhy. Napríklad dnes sme hovorili o spoločnom základe dane pre právnické osoby presne ako sme sľubovali. To však neznamená, že členské štáty musia súhlasiť s našim návrhom, pretože vždy treba jednomyselné rozhodnutie. Ale spoločná daň z príjmu právnických e, osôb by mohol byť veľmi dobrý počin pre spoločný trh. V Európe nemáme ešte spoločný vnútorný trh, nemáme ani spoločný základ, ani základ pre e, firmy a preto firmy musia vynakladať veľa finančných prostriedkov, keď chcú podnikať na inom trhu než v ich vlastnej krajine. A daň, a čo sa týka dane z príjmov právnických osôb, jej harmonizovaný základ, ja vždy hovorím Írom, nenavrhujeme, aby, bola, aby bol daňový základ harmon, harmonizovaný, ale dáva zmysel, že budeme mať spoločný konsolidovaný základ dane, tak ako sme to skoncipovali. A potom sa členské štáty môžu rozhodnúť, čo s týmto spoločným základom dane. Nejde o harmonizáciu. Teraz otázka pána Sarius Šavolského, ktorá sa týka nástroja európskej susedskej politiky v súčasnosti sa nemôžem záväzne vyjadriť, čo navrhne, navrhneme do finančných perspektív, pretože sa náš návrh finalizuje Očakávame výsledok 29. júna. Komisia však mieni silne sa zaviazať voči európskej susedskej politike aj voči južným susedom v Stredozemi. Teraz sa odohráva v Stredozemí dráma, napriek tomu východné partnerstvo sa môže spoľahnúť na naše záväzky. V, pod polským predsedníctvom sa odohrá summit európskeho susedstva a tam sa na tejto platforme oficiálne vyjadríme, že naše záväzky voči južným aj východným susedom platia. A napokon odpoviem aj na niečo, čo nie je priamo v mojej kompetencii, ale odzneli tu isté poznámky na tému Líbie. Ako viete, ja chcem zvolať podľa článku 17 základných zmluv Európsku komisiu a ona bude zo, vo všetkých záležitostiach za, e, reprezentovať Európsku úniu okrem spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, okrem tejto oblasti. Ja nechcem prekračovať svoju pôsobnosť, tak ako som rád, keď ostatní neprekračujú svoje kompetencie. Tá kritika, ktorá tu odznela, myslím si, že nebola fér, pretože ste hovorili e, smerom na Európsku úniu, ale vy ste sa mali obrátiť na jednotlivé vlády Európskej únie a to nie je to isté, pretože keď vidím, Európanov, ktorí sú oddaní myšlienke európanstva a využívajú túto situáciu na to, aby zautočili na európske inštitúcie, myslím si, že nerobia veľkú službu Európskej únii. Myslím si, že niektorí ste spomenuli bezmocnosť Európskej únie, ale nie je to bezmocnosť Európskej únie, ale vlád štátov Európskej únie. Nemôžete žiadať od najvyššej zástupkyne EÚ, aby prišla so spoločným stanoviskom, keď nemôžeme vydávať spoločné stanoviska a neexistujú spoločné stanoviska medzi jednotlivými vládami EÚ. Je to veľmi dôležité, aby sme to pochopili, pretože ak to nechápete, oslabujete EÚ a EÚ naozaj môže na seba prevziať veľa zodpovedností a povinností, ale iba tam, kde sa môže angažovať a záležitosť obrany EÚ, záležitosť bezpečnosti si vyžaduje jednomyseľnosť a preto európske inštitúcie sa nemôžu zapájať a angažovať v tejto veci. Ďakujem, Ďakujem pekne. A teraz pán predseda Rompoy. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia, pokiaľ ide o Líbiu. E, pretože keď hovorím, e, sa neznám byť nejako e, emotívne vzrušený. To vôbec neznamená, že mňa neznepokojuje to, čo sa tam deje. Ale myslím si, že výlučne obviňovať Európsku úniu je nesprávne. To z viacerých dôvodov. Európska únia nemôže konať sama o sebe izolovanie. Európska únie musí konať zákonne a, a, a podporí krajín regionov. V prípade, že neexistuje právny základ a pokiaľ nemáme podporu krajín regionov, ne, nemôžeme konať. A v minulosti sme za každým uplatňovali práve tento prístup. Môžem vás ubezpečiť, že sa venujeme tejto problematike s tým, aby Európska únia získala potrebnú podporu a budeme eh, sa naďalej usilovať o medzinárodnú podporu, aby sme eh, zastavili hm, súčasných vedúcich predstaviteľov eh, Líbie. To, že nespomínam detaily tejto snahy, vôbec neznamená, že sa o to nesnažíme nebudem e, sa vyjadrovať k tomu e, e, cirkusu, o ktorom hovoril jeden poslanec, údajnému cirkusu počas oficiálnej ceremonie. Moja činnosť nie, našťastie nie, sa nezakladá na takýchto cirkusových vystúpeniach E, tento pakt bol schválený 17 e, e, vládami členov eurozóny a tie zastupujú viaceré politické koalície. Bola tu jednomyslná podpora a diskusie na samite netrvali až tak dlho, pretože sa nám podarilo pripraviť pakt, ktorý získal podporu a keď sa pozriem na naše východiska a na to, že o niekoľko týždňov neskôr sme e, pripravili pakt, ktorý zabezpečil e, značný konsens, e, myslím si, že to bola dobrá práca. Ak to nik dnes nechce uznať, ja to poviem sám. Musíme konať spolu s komisiou, aby sme dosiahli takéto výsledky. Nehovoríme teraz o úsporoch len kvôli úsporám. Náš prístup k hospodárskému riadeniu Samotná podstatná myšlienka paktu eh, spočíva v zabezpečení zamestnania a dlhodobého hospodárskeho rastu. Kolegovia, ak nebudeme konkurencieschopní, nebudeme mať eh, verejné financie v pevnom zdravom stave, nemáme žiadnu budúcnosť a o to nám ide. Chceme zabezpečiť budúcnosť. Myslím si, že v minulosti eh, sme robili chyby či už na úrovni členských štátov alebo spoločne na úrovni Európskej únie. A naša úloha spočíva v tom, aby sme tieto chyby napravili. Nie som si istý, že sa nám podarilo e, e, napraviť všetky tieto chyby, dokonca ani v tejto miestnosti, pokiaľ ide o rozšírenie eurozóny kedykoľvek jednotlivé členské štáty sa môžu rozhodnúť, e, že e, e, budú sa zúčastňovať hospodárskej koordinácie a zúčastňať sa na, tá, na pakte. A do budúcnosti stretnutia eurozóny budú znamenať zasadnutia všetkých zúčastnených členských štátov, teda 17 plus. Nie však zvláštne, že krajiny, ktoré majú spoločnú menu, sa budú stretovať, aby pripravovali určité kroky iba pre svoju oblasť, pretože ide o ich spoločnú menu. A preto e, na nich leží väčšia zodpovednosť ako na ostatných štátoch, pretože majú jednu spoločnú menu. My sme však otvorená únia a otvorená eurozóna. A to znamená, že do budúcnosti krajiny, ktoré by chceli vstúpiť do eurozóny, môžu sa e, e, začať e, zúčastňovať sa týchto koordinačných stretnutí. Preto ich pozývame vždy, ich budeme radi uvítať aj 24. marca, aj neskôr. Osobne som presvedčený, som presvedčený o tom, že nepovedali sme ešte posledné slovo v oblasti zadlženosti členských štátov, ale myslím si, že v minulý piatok sme urobili dôležitý krok a, a e, za predpokladu vašej spolupráce urobíme aj ďalšie kroky. E, e, budeme finalizovať ďalšie návrhy, konkrétne 6 návrhov komisie v oblasti hospodárskeho riadenia. Ďakujem pekne, pani predsedovia, milí kolegovia. Týmto končíme túto schôdzu. Ďakujem vám veľmi pekne.